Dear colleagues, dear colleagues, Vážení kolegovia, musíme hlasovať o niekoľko minút, pretože o desiatej máme komisára, ktorý už čaká. Then we have to close the boot in a short time. Teda musíme eh, za pomerne krátky čas zvládnuť proces hlasovania. Eh, Miss uh, McGuinness. Thank you, Chair. Pani McGuinness, ďakujem za slovo. Eh, prosím o zhovievavosť, pretože pretože nemám tu svoju hlasovaciu kartu, takže budem aklamačne hlasovať. Ďakujem. A nemohli by ste poprosiť e, vašich e, asistentov, aby vám doniesli kartičku, pretože budeme mať také dlhšie hlasovanie. Začneme bodom 18. To je prijatie e, pozmeňovacích návrhov k protokolu z roku 98 dohovoru zo 79. roku ohľadom cezhraničných znečisťujúcich znečistujúcich látok ovzdušia. Otváram hlasovanie. Každý odhlasoval, v tomto prípade je organické znečistujúce látky. Zatvárame hlasovanie. Schválené. Ďalší bod bod 19, opäť pozmenujúci návrh k protokolu 98 a v tomto prípade ide o znečistujúce e, e, látky obsahujúce ťažké kovy. Otváram hlasovanie. Takže uzatváram hlasovanie. Schválené. Now we are going to the point 23 in our... Prechádzame na bod 23. A to je správa o, o podpore inovácií a hospodárskeho rozvoja v, v, bud, v, v európskom e, e, polnohospodárskej, európskej polnohospodárskej správe do budúcnosti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť za, proti, schvál, e, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 27 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 26 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 17 za, Teraz prechádzame na kompromis číslo 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 44 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 39 za. Odsek 4 za. Proti. Zdržali sa Musíme si to elektronicky overiť. Zahlasujte, prosím. deviatka, končíme hlasovanie, zamietnutý. Kompromis číslo 4 za, proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňovací návrh číslo 55. Opravil sa predsedajúci 48 za proti. Zdržali sa. Musíme si to elektronicky overiť. A to si... Avete votato tutti? Zahlasovali všetci? Končíme hlasovanie. Schválené. A teraz bude Pozmeňujúci návrh 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 53, čas 2, nový text za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 56 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 57 za Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis číslo 5. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 67 za, proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Všetci ste už zahlasovali? Ešte nie. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. 69 za. Proti. Zdržali sa To si overíme elektronicky. Zahlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Sedemdesiatka, čas 2, za, proti. Zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 76 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti. Preveríme si to. Zahlasovali všetci schválené. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 74 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh číslo 82 za, proti, zdržali sa, to si hovorím elektronicky. Lebo ja som... Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. To je zamietnuté. Mhm, OK. A máme tam 78, čas 2, proti. Zdržali sa, schválené. 83 za, proti. Zdržali sa, schválen, e, schválený, áno. 84 za, proti. Takže to je jednoznačne zamietnuté. 86 za, proti. Zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 7 za, proti. Zdržali sa, schválené. 96 za, proti zdržali sa. To si overíme. Zahlasovali všetci. Je to zamietnuté. 98. Takže EFTD vyžiadalo si elektronické hlasovanie. 19 podporujú takéto elektronické hlasovanie. Prosím, prihláste sa. Nemáme ich 19, nie veru. Takže aklamačne, kto je za, proti. Zdržali sa, schválené. To si preveríme elektronicky. verím, že všetci zahlasovali. Zatvárame hlasovanie. Schválené. Sto dvojka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 99 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 104. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 104. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska ako takého a prosím, aby ste elektronicky hlasovali. Končíme hlasovanie. Schválené. Takže eh, blahoželáme spravodaj spravodajkovi. Takže teraz ideme e, na e, správu alebo stanovisko pána Desmakera. Ide o e, srednodobú správu ohľadom stratégie EÚ v biodiverzity. Takže 37 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Prosím, aby ste zahlasovali. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 46 za. Proti. Zdržali sa. To si preveríme. Takže je to schválené. Kompromis číslo 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 56 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 58 za. Proti zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, elektronicky si to overíme. Takže je to zamietnuté. Kompromisy so 4 za, proti. Zdržali sa, schválené. 62 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Tutti. Všetci ste stihli zahlasovať? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeň, pozmeň na vrch 66, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa zem, schválený. 79 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa schválený. 93 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 107 za, proti, zdržali sa. Skúsme si to overiť. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 96 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh. Skúsme, dobre, Overme si to. 96. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh číslo 9. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 131. Za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromisný návrh číslo 10. Za. Proti zdržali sa, schválený. sa návrh 141 za, proti, zdržali sa, overme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. pani e, Magine sa hlasovala kartou, takže je to zamietnuté. 135 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 144. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. si návrh 145. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. si návrh 109. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 303. Za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 309 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 332 za, proti, zdržali sa, schválený. Po kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 158 za, proti, zdržali sa, schválený. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 160 za, proti, zdržali sa, schválený. 161 za, proti, zdržali sa, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 12. E, dobre, vráťme sa k 161. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 12. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 165 za, proti, zdržali sa. Kontro, e, skontrolujme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. si návrh 166. Kto je za? Proti? Zdržali sa Zemetnutý. 167 za Proti? Zdržali sa? Schválený. 168 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 169 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 170 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 171 za. Proti? Zdržali sa? Eh, overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 173 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, Schválený. Pozmení sa návrh 211. Za? Proti? Zdržali sa? Hm, menovité hlasovanie? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si to. Typujem, že o jeden hlas menej. Skončili sme hlasovanie? Nie, je to schválené. Pozmením sa návrh 175 za Nie 176. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 182. Za? Proti? Zdržali sa? Uveríme si to. Hlasujte prosím, končím hlasovanie. Zamietnutý. 177. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 199 za. Proti? Zdržali sa Schválený. 195 za. Proti? Zdržali sa Schválený. 220 za 200 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 209 za, proti, zdržali sa, schválený. 213 za, proti, zdržali sa, schválený. 215 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 235 za, proti, zdržali sa, schválený. 240 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 229 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 226 za. Proti. Zdržali sa. E, overíme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 15. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 252. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 250. Druhá časť. 259. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 265. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválený. A teraz 260. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňme sa vrch. 258 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 261 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 262 za, proti, zdržali sa, schválení. 269 za, proti, zdržali sa, schválený. 270 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 271 za, proti, zdržali sa, schválený. Po kompromisný návrh číslo 16 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenuje sa návrh 278 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 279 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 280 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 276 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si to. Hlasujte prosím, končím hlasovanie. Zamietnutý. A teraz 277. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Dobre, overme si to. Avete votato tutti? Hlasujte prosím, končím hlasovanie. Zamietnutý. 281 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 282 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 283 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 286 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 285 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si to, Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 287 za. Proti. Zdržali sa schválení. 289 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh číslo 17 za. Proti. Zdržali sa schválení. Pozmení sa návrh 306. Za. Proti. Musíme si to overiť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmení sa návrh 308. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 305 za, proti, zdržali sa, schválený. 307 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 310 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 18. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 322 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmení sa návrh 316 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 320. Kto je za? Proti. Zdržali sa. E, musíme si to overiť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. sa na vrch 321. Za. Proti. Zdržali sa. Trepa. Tak, 323. Ešte raz eh, hlasujeme. 323. Kto je za? Proti zdržali sa schválení. 324 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 327 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 325 za, proti, zdržali sa schválení. 329 za, Proti? Dobre, overíme si to. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zemetnutý. si návrh 330. O tom sa nehlasuje 328. Za? Proti? Zdržali sa zemetnutí. 331 za, proti, zdržali sa schválení, 326 za, proti, zdržali sa, musíme sa to skontrolovať. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 336. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 338. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 340. Za? Proti? zdržali sa schválené 341 za, proti. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 110. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh číslo 20. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Pozmenie sa návrh 345, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenie sa návrh 346, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenie sa návrh 353, za, proti, zdržali sa schválení. 350 za, proti, zdržali sa schválení. 352 za, proti, zdržali sa schválení. 354 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 362. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Nie, overíme si to. Avete votato tutti? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenuje sa návrh 364 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 363 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Avete votato tutti il voto? Končím hlasovanie. Zamietnutý. 366 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Druhá časť 366. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Nie. Skúsme to pre každý prípad overiť. E, e, končím hlasovanie. Je to schválené. 365 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 367 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 312 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 368 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 369 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 370. Dobre, overme si to. Avete votato tutti? Il voto è... Se si, ste stihli, eh, končím hlasovanie, je to schválené. Pozmenujúci návrh 370. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí 371 za, pardon, 371, takže musíme hlasovať o sa na 372 za, proti, zdržali sa prijatí 373 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz vodné ustanovenia, pozmeňujúci 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť ešte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 19. Prvá časť za, proti, kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Druhá časť 19 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené zamietnutý. Teraz pozmujúci návrh 20 je za, proti, zdržali sa, prijatí. 22, kontrola, pozmujúci návrh 20 To bolo schválené. Hlasovanie ukončené. No, niekedy nevidím poriadne ruky. 22 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí, pardon, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 26 za, proti, prijatý. 28 za, proti, zdržali sa. Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, prijatí. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 31 za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí 34 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnutý 35 za, proti, Zdržali sa. Prijatý. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmúci návrh 36 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 38 za proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa, prijatí, 3, za, proti, zdržali sa, prijatí, 5, za, mali by sme hlasovať pozornosť na 4 vlastne. votare l'emendamento 4. Dobre, takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 4 za, proti Zdržali sa prijatí. 5 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, zamietnutý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz stanovisko DV. DV2 za, proti, zdržali sa, prijatý. DV3 za, proti, zdržali sa, prijatý. DV5 za, proti, zdržali sa zamietnutí DV6 za, proti, zdržali sa prijatí DV7 za, proti, zdržali sa prijatí DV8 za, proti, zdržali sa kontrola Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnutý. 99 za, proti, zdržali sa, prijatý. 911 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 913 za, proti, zdržali sa prijatí 9.13 za, proti, zdržali sa prijatí 9.14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9.16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9.17 za, proti, zdržali sa prijatí 918 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie v elektronickej podobe. A Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A gratulujeme pánu Demesmakerovi. Pán Peterle ešte, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za nový systém pre hlasovacie zoznamy. Musím povedať, že je to veľa jednoznačnejšie a rýchlejšie, takže ďakujem a želám vám šťastné a veselé Vianoce. Hlasovanie ešte nie je ukončené, pretože teraz o 11.00 11 príde komisár Miguel Rias Kanete.

as you wish. Dear colleagues, we have here commissioner. Kolegyne, kolegovia, medzi nami komisára Kaneteho a ďakujeme mu za to, že dnes prišiel tak krátko pred Vianocami. Myslím, že to je veľmi dôležitá chvíľa na diskusiu s komisárom konferenciu a kovania v Paríži. No a sme veľmi radi, že môžeme sa porozprávať o výsledku konferencie COP21 v Paríži, čo bolo veľkým úspechom pre Európsku úniu. A ja som veľmi rád zo záverov, ktoré boli dosiahnuté v Paríži, a tiež som rád za to, že máme možnosť, že sme mali možnosť delegácie Európskeho parlamentu skutočne sa aktívne zapájať z radová komisia do diskusí. Bola to nádherná skúsenosť. Ďakujem komisárovi za všetky informácie, ktoré nám poskytoval počas rokovaní, no ale dám mu hneď slovo na úvod, no a skôr myslím, že som si istý, že mnohí kolegovia no, budú chcieť položiť otázky, takže nech sa páči, sa máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, je to pre mňa veľká e, čest a radosť, že sa môžem, môžem s vami porozprávať dneska o výsledku konferencie COP21. Na úvod by som však poďakoval vám a delegácii Európskeho parlamentu e, na konferencii COP21 pod vedením predsedu a Matiasa Groteho za veľmi dobrú spoluprácu a podporu počas klimatického samitu v Paríži. Ako som už povedal, na plenárnom zasadnutí minulý týždeň Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu v rámci politiky boja proti klimatickým zmenám. Vy ste základným aktérom na riadenie diskusí v Európe o tejto téme, ale vaša e, práca je dôležitá pri tvorbe európskej legislatívy a európska legislatíva prináša skutočný e, rozdiel a skutočnú prínos dekarbonácii, dekarbonizácii nášho hospodárstva. V tomto duchu by som rád e, poďakoval všetkým v Európskej únii, ktorí sa podielali na dosiahnutí tejto dohody. Minulý týždeň som bol požiadaný a niekto sa ma spýtal, či som bol spokojný s výsledkom z Paríža. Ja som odpovedal, e, že som šťastný a mi odlahlo Poprvé preto, že teraz máme právne záväzný medzinárod, medzinárodnú zmluvu, ktorá nám dá nástroje, nástroje dosiahnuť cieľ dvoch stupňov. Toto je jasný signál pre investorov, podnikateľov a politikov o tom, že e, tá transformácia je trvalá a tento trend je teraz nezvratiteľný. Po druhé, pretože po mnohých rokoch, keď medzinárodné spoločenstvo e, váhalo o mnohých geopolitických otázkach, v Paríži sme sa sme zjednotili krajiny sveta na dosahnutie spoločného cieľa. Tá dohoda eh, je mm, takým krokom pre celé medzinárodné spoločenstvo. Ukazuje to, že multiralizmus eh, stále funguje a je to dôležitá lekcia pre nás. A dali sme, sme nový život OSN. A po tretie, po turbulentnom roku v Európe, my v EÚ a členské štáty sme dokázali eh, priniesť a zrealizovať naše ciele. Európska únia hovorila jedným hlasom a tá dôležitá pri budovaní širokej koalície bloku krajín na vysoké ambície, koalícia vysokých ambícií, bola dôležitá na dosiahnutie dohody. Vážené poslankyne, poslanci, Paríž je kulminácia dlhoročných snách. Keď som prišiel do parlamentu a tohto výboru pred konferenciou, ja som som povedal, že na úspešný výsledok budeme potrebovať tri dôležité prvky. Po prvé, dlhodobý cieľ, po druhé, e, stabilný cyklus revízií s flexibilitou a po tretie, transparentnosť alebo pravidla pre transparentnosť a zodpovednosť. Parížská dohoda e, prináša výsledky v týchto troch základných oblastiach. Dovolte mi na úvod povedať niečo k dlhodobým cieľom. Poprvýkrát v histórii v právnej dohode opakujeme náš dlhodobý cieľ, že nárast eh, globálnej teploty udržíme eh, výrazne pod dvoma stupňami. Rovnako komisia vníma uznanie pokračovať v snahách, v snahách obmedziť eh, rasta teploty na 1,5 stupňa, čo bolo veľmi dôležité pre mnohých našich partnerov. Nuž 187 krajín podpísal dohodu o tých 187 opatrení alebo INDC, ktoré máme, nie sú dostatočné udržateľ dostupňov. No a preto sme v Paríži, sme sa dohodli, že každých 5 rokov budeme prehodnocovať výsledky a vedecký pokrok. Poprvýkrát sa to uskutoční v roku 2018 nám umožní monitorovať pokrok. No a preto Európska únia trvala na tom, na 5-ročnom cykle revízií. No a na záver, e, transparentnosť a pravidla transparentnosti a zodpovednosti. Vieme, že to sú základy e, dôveryhodného medzinárodného režimu, pretože bez takýchto pravidel by nebola dôvera, že krajiny splňa ale eh, v Paríži eh, sa zaviazali krajiny, právne zaviazali, že príjmu opatrenia na zmierňovanie. Nož a toto plne zodpoveda prioritám EÚ. Jednej členovia, základný element, ktorý sme identifikovali ako priority, sú obsahom dohody, ale táto dohoda tiež integruje eh, veľmi dôležitý element a to je solidarita, balíček solidarity, ktorý obsahuje ustanovenia o financovaní a rieši potreby spojené s adaptáciou, stratami a škodami Európsky parlament a výbor uznáva financovanie ako kľúč rokovania rozvinuté krajiny budú pokračovať v spoločnom mobilizačnom cieli 100 miliard dolárov ročne do roku 2025. Ale krajiny sú vyzývané, aby poskytovali finančnú podporu, takže okrem všetkoho, že tie krajiny budú znižovať emisie, tak už neexistuje rozdiel medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, čo sa týka verejného financovania. A toto je e, ďalší príklad dôležitého pokroku. E, vážené poslanky, poslanci, my e, toto je historický moment, ale tá, tá práca len začala v roku 2016. Komisia bude pracovať na implementácii Parížskej dohody e, v EÚ a ja sa tiež teším spoluprácu s parlamentom. Komisia predloží návrh rozhodnutia rady o podpísaní Parížskej dohody v mene Európskej únie a Európsky parlament bude neustále informovaný. Minulý týždeň Európska rada vyzvala komisiu a radu do marca 2016 zhodnotiť e, výsledky COP21 s ohľadom hlavne na e, rámec, e, klimatický energetický rámec 2030. Okrem tohto hodnotenia komisia e, chce pokračovať v legislatívnom programe implementácii klimatického energetického rámca 2030 návrh na revizovaný, revidovaný ETS čo našu prácu na dosávanie celom 2030 ďalším krokom je riešiť sektory, ktoré nepatria, nespadajú do ETS. Komisia na budúci rok predloží návrh vzdielaní, vzdielaní eh, Na v súlade s eh, cieľom 40 To bude prepojené s legislatívnym návrhom komisie o tom, ako integrovať eh, využívanie pôdy, zmenu pôdy a lesníctvu LULU CF a rovnako budem hovoriť o dekarbonizácii dopravného sektora iniciatívy, ktoré sú plánované na budúci rok, sú dôležité pre lepšie fungujúci systém a transformáciu. Ďalšie návrhy pre obnoviteľné zdroje, energetickú účinnosť budú zohrávať dôležitú úlohu, aby energetický trh bol čistejší a efektívnejší. Výskum a inovácie e, sú tiež v centre klimatických aktivít s horizontu 2020, čo je dôležité, dôležitý príspevok klimatické zmeny a implementácie e, záväzku COP21. Pravdepodobne budú pokračovať no, zohrá dôležitú úlohu v 20. 27. a klimatická diplomácia neskončíme, budeme ďalej spolupracovať s partnermi o detálnych aspektoch Parížskej dohody, rovnako v kontexte klimatickej konvencie OSN máme ešte isté úlohy. Paríž e, nechala e, rôzne technické záležitosti otvorené. Sem patria detailné ustanovenia o transparentnosti, zodpovednosti, e, nízkouhlíkové stratégie na rok 2050, nadväznosť na nízkou agendu s a je dôležité využiť túto dynamiku historickej dohody neustávou spoluprácou s aktérmi a s ďalšími krajinami pri implementácii INDC, zvrátanie budovania kapacity na monitoring a výkazníctvo a podávanie správ. Ďakujem veľmi pekne za vaše snahu a spoluprácu. Podarilo sa nám z Paríža urobiť zásadný moment na ceste ku globálne nízkouhlíkovému hospodárstvu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. E, môžeme začať e, prvým, prvou skupinou dopytujúcich sa a pán Lise za EPP. Ďakujem za slovo. Ďakujem pán komisár za e, túto prezentáciu. Snaď najlepšie sa opisuje chvála adresovaná komisárovi a nedokážem to lepšie, ako zaznelo z úst môjho kolegu na plenárnom zasadnutí minulý týždeň. E, skutočne e, Európska komisia e, dosiahla úžasný výsledok, veľmi chválihodný. Nie všetko, čo sa blízka, je zlaté. Určite, že to bol obrovský úspech, ale máme v Európskej únii pretrvávajúce problémy, ale to neznamená, že e, nemáme byť hrdí na, toto, na tento dosiahnutý úspech e, ja chcem zdôrazniť to, čo bolo dôležité pre delegáciu EP v, e, v Paríži. Mám na mysli predovšetkým leteckú a námornú dopravu. V článku 4 je je e, e, taká e, nepriama referencia na tieto módy dopravy. No a snaď by komisár mohol zareagovať a teda na medzinárodnej úrovni potlačiť na medzinárodné združenia E, námornej dopravy a takisto leteckej dopravy. Tam skutočne e, sú ciele len e, naznačené, bolo by dobre pritvrdiť a pretože tieto e, dva sektory dopravy e, temer ničím neprispeli k zlepšeniu situácie. Pán Grote, e, Párižská konferencia bola obrovským úspechom. Aj my sa chceme poďakovať komisii. Myslím, že veľmi dobre hájil farby EÚ. Už máme skúsenosti s mnohými zasadnutiami COP a e, veľmi často EÚ e e, tam len tichučko sedela. Chceme sa poďakovať predsedníctvu Rady Európskej komisii za výborné zhostenie sa úlohy. Myslím si, že táto konferencia potvrdila to, že dokážeme diplomatickou cestou dosiahnuť vedľa a ide o 159 štátov Laurent Fabus rozbehol eh, viaceré kanály v rámci klimatickej diplomácie a mohli by ste z toho vyvodiť nejaké závery a do akej miery môže eh, môže diplomatický zbor EÚ ťažiť z týchto skúseností a uplatňovať ich v praxi. Zrejme existuje útvar, zameraný na e, klimatické zmeny. Aby som zareagoval e, na námornú a leteckú dopravu, e, mali sme stretnutia s IKO, neviem do akej miery ho môžem o tom hovoriť, pretože vlastne to boli neverejné stretnutia s čínskymi partnermi aj s ďalšími Zdá sa mi, že, že sme sa trošku pobeho, pohybovali akoby na dvoch planetách, vo dvoch svetoch. E, pán Líze hovoril o tom, že treba vyvinúť tlak na tieto sektory dopravy. Čiže máme sa niečo pripraviť, čo sa týka e, zmien v emisných úrovniach z námornej dopravy E, na medzinárodnú organizáciu pre námornú dopravu IMO mala byť vyslaná delegácia z našej strany. Nestane sa tak, nebudem zachádzať do, dôlož, do, do dôvodov. Myslím si, že skutočne či IKO aj, im, aj IMO e, eh, si zasluhujú väčšiu pozornosť nás, aj teda verejnosti. A som toho názoru, že oveľa vyšší stupeň transparentnosti je dôležitý. IMO e, eh, má vo svojom druhom pilieri, že má teda chrániť more. No a more a klíma to je e, úzko prepojené, čiže ešte raz na záver chcem sa poďakovať komisárovi za vynikajúcu spoluprácu, aj teda s nami, s našou delegáciou. Bola, bolo to veľmi príjemné a prinieslo to ovocie a prajem vám e, príjemné prežitie Vianočných sviatkov a samozrejme veľa úspechov v nadchádzajúcom roku, pán komisár. Ďakujem. Pani Dneska. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda aj pán komisár ak sa zamyslíme nad obsahom parískeho dohovoru, je trošku ambivalentný. Máme na jednej strane veľmi ambiciozne ciele a zámery, na druhej strane nemáme jasne koncipované kroky, e, e, na základe ktorých by sme mali dosiahnuť tie ciele. A vôbec nie je zrejme, ako môžeme vyvinúť tlak na štáty a organizácie, aby do, boli dosiahnuté tie cieľy. Čo je veľmi zaražajúce, je e, e, vlastne tá požiadavka e, ratifikácie dohovoru zo strany 55 krajín. A to sú 55 krajín, ktorí zodpovedajú za 55-percentné znečisťovanie, globálne znečisťovanie je veľmi dôležité, aby Čína a USA priložili ruku k dielu, pretože inak tie ciele by sme e, tie ciele nedosiahneme. Nemala by Európska únia počkať e, so svojou ratifikáciou dovtedy, kým buď Čína alebo USA alebo aj obaja to neratifikujú. Potom je tu e, celá otázka e, ukladania e, absorpcie CO2. Nemyslíte sa, že už dozrel čas na to, aby klimatická politika EÚ sa bližšie venovala úlohe lesov? tie krajiny, e, ktoré sú bohaté na lesy a mohli by byť použité ako protivaha e, k tým obrovským emisiám, e, tak tie by mohli byť stimulované. Mali by sme vo veľa lepším spôsobom využívať zelené plúca, lesy, ktoré máme. Pán Gerbrandy, ďakujem. Ja chcem E, e, nadviazať e, na slova pána Grotha a pána Liseho a, v slovách chváli vás, pána komisára. Boli ste akýmsi premostením medzi zjednodušene povedané bohačou a chudobnejšími časťami sveta. V tom ste zohrali kľúčovú úlohu a určite to prispelo k dosiahnutému úspechu. Teraz už sme vo fáze, že dohoda existuje a nastáva fáza implementačná. Nuž, uh, som toho názoru, že Európska únia by mala vyvodiť akési závery dopadov tejto, tohto parískeho dohovoru. Uvediem príklad toho, čo mám na mysli. Pokiaľ som bol správne informovaný, čo sa týka e, e, cestnej mapy 2015 zníženia emisí a energetických znížení do roku 2030 80-percentné 80-percentné zníženie do roku 2050. To e, nepostačí na zníženie teploty o 1, e, obmedzovať zvýšenie teploty na nie viac ako 1,5 A chce, chce dosiahnuť tento, toto smerné číslo nie viac ako 1,5 teplotné zvýšenie do horizontu 2050. No a čo sa týka dopadov e, e, tej metódy e, revízie po piatich rokoch pretože vlastne k prvej revízii dojde v roku 2018. Ako komisár chce postupovať, aby bolo zabezpečené, že EU e, zvládne e, revíziu e, v, v roku 2018, čo ovplyvní naše cieľové hodnoty na 2020-2030. To isté platí aj pre vlastne presun, presun presun výrob, ktoré sú vysoko emit, ktoré vysoko emitujú e, CO2 a, a preto sa presťahovali do zahraničia. Čo chceme s tým robiť? 1,5 miliardy dolárov to sú objemy, ktoré sú e, zamerané na klímu. Musíme si uvedomiť, že ak máme dosiahnutú úroveň 100 miliard dolárov v konečnom dôsledku, máme už nejakú uh, E, nejaký súbor úloh e, a e, teda vôbec, či je predstava finančného mechanizmu, ktorá náležitým spôsobom zabezpečí takéto finančné zdroje a ich efektívne využitie. Pán Ek má slovo. Ďakujeme, že ste v našom kruhu Úvodom vám chcem zaželať eh, príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roku a veľa úspechov v tom novom roku. Čo sa týka COP21, eh, veľa bolo dosiahnuté, ale je tam veľa otazníkov eh, je ten výsledok taký, ako je to nám prezentované, že je to historická dohoda, prelomová dohoda alebo je to len na úrovni akýchsi lapidárnych vyhlásení. E, mnohí to prezentujú ako veľký krok pre ľudstvo, ale bude COP21 aj realitou. Ja mám o tom isté pochybnosti. Prečo? Veľa emisí, veľa emisí uh, uh, plyn, plynných CO2 či e, z polnohospodárstva, vlastne polnohospodárstva, schovu hospodárskych zvierat. Nie je o tom zmienka konkrétna. Paríska dohoda upozorňuje na to, aby, e, aby skutočne ten priemerný e, náraz e, teplot e, bol výrazne pod dvoma stupňami Celzia, ale všetci si uvedomujeme, že tieto úsilia sú podmienené dobrovoľnosťou, preto je to na vratkých nohách. Ja mám otázku pre vás, pán komisár. Čo urobí Európska únia, ak v priebehu najbližších piatich rokov budú ďalej narastať emisie CO2. Bude to zdokumentované a ak klíma sa bude v tých najbližších rokoch negatívne vyvíjať, čo potom? Máte e, nejaký, nejaký pripravený, nejakú stratégiu? Pán Ricardo. Ďakujem za slovo. Ďakujem, e, že ste E, e, to je pán Ajkut. Ricardo Ajkut, som veľmi rád, pán komisár, že ste tu v našom kruhu. Tá, myslím, že tu už odznelo dosť veľa komplimentov. No a napokon, čo by ste aj očakávali od zelených, e, a nechcem vás znervozňovať, aby ste zostali od zelených to, čo čakáte. Aký je teda ďalší krok? Čo je najdôležitejšie, je, je to, aby ste vychádzali z existujúcich politik EÚ. Ak tvrdíme, že EÚ je priekopníkom, e, tak je, a je dôležité, ako v roku 2016 sme boli ďalej, naďalej priekopníkmi, aj keď je to menej a menej pravdepodobné. Ak Európska únia chce naďalej trvať na tom, na tom posolstve, že sme lídrami, tak musíme aj e, Mm, konať. A keď sa pozrieme e, na plány, určite tým nie je vôbec zabezpečené, e, že to zvýšenie teploty sa nevyšplhá e, o viac ako 2 stupne a určite nie. Určite nie sú dostatočné tie plány na to, aby to bolo menej ako 1,5 stupňa. Myslím si, že je potrebné mm, podniknúť určité konkrétne kroky. Keď sa pozriete na závery rady, tak aj oni chcú vedieť, čo to znamená eh, z praktického hľadiska. Tie 2 stupne, 1,5 stupňa. Eh, tá cestná mapa pre znižovanie eh, emisí, ktorá je na úrovni mínus 80 v roku 2050, to je mínus 25 v roku 2020, čiže už v tom krátkodobom horizonte musíme e, veľa toho urobiť. Musíme si uvedomiť, e, e, je, je, je skutoč, a skutočne títo emisné čísla sú ako si podmienkou, a chce, ak chceme mm, zrealizovať ten cieľ teplotného nárastu nie vyššieho ako 2 stupne Celzia. Preto som bol prekvapený, že ste nehovorili o tých konkrétnych krokoch. Čo to znamená? Aké konkrétne kroky to znamená, pre, znamenajú pre rok 2020, 2030, 2050? Je potrebné e, pozmeniť niektoré návrhy. Napríklad ETS e z 3. do 4. fázy e, hovorí o určitom, o určitom prenášaní predážaní toho systému alebo kvot. Nemali by sme už nič prenášať z 3. do 4. fázy. Fond pre modernizácie to sú vlastne naďalej dotácie pre fosílne paliva. Opäť ani toto nie je, nie je e, súlade s, e, s Parískou dohodou. No a čo sa týka Eh, toho, eh, toho presovania podnikov, ktoré generujú vysoké objemy emisí CO2, ani tam nemáme konkrétne eh, kroky. Čiže počas rokovaní o ETS v rámci našej spolupráce ako Ja Verím, že sa nám podarí presadiť na naše návrhy, ktoré boli odprezentované z našej strany v júni. Je dobré, ak máte Twitter účet ale niektoré vaše tweety e, e, po, pobádajú k otázkam. Minulý týždeň ste konštatovali, že v oblasti energetickej efektívnosti chcete prezentovať budúci rok oveľa ambicioznejšie ciele. Mohli by ste to trošku upresniť? Dúfam, že nepoviete minus 30 a, a namiesto minus 27 aj keď my by sme očakávali minus 40 A teraz pán Piričiny, ďakujem. Úvodom sa chcem poďakovať za slovo a chcem sa poďakovať panu komisárovi, že sa dostavil. Ja som si vypočul názory e, ostatných predstaviteľov politických skupín tých doterajších rečníkov. Vy, pán komisár, ste prišli s tým, aby ste odprezentovali všetky pozitíva tej dohody. Nedá mi e, však mať pocit, e, že je aj akási odvrátená, odvrátená tvár. Nemôžeme e, len zastať pri chvále Predtým, než ste sa e, strali komisárom, hovorilo sa veľa o potenciálnom konflikte záujmov, ktorý sa viaže na vašu osobu. E, vy e, máte skúsenosti z ropného sektora, z firemného sektora a myslím si, že tu skutočne to zaváňa konfliktom záujmov. Domnievam sa, že čoraz e, viac je zviditeľnená, sú zviditeľné reálne kontúry vašej e, pozície. Vy ste vynaložili e, veľa úsilia do tvorby e, finančných nástrojov na boj proti klimatickým zmenám. Máte dosť veľa e, v nominálnom vyčíslení, ale uvidíme, ako to bude vyzerať v reáli. Vy pôsobíte vy e, pôsobíte na viacerých frontoch, nevenujete pozornosť tým oblastiam, kde vznikajú emisie. Napríklad ste neodstránili dotácie fosílnych palív 130 miliónov eur, e, ktoré plynú do, do dotácií fosílnych palív. A Ak hovoríme o zelených e, fondoch, tak určite je to číslo nežiaduce ako e, sa dopracujete k hmatateľným zlepšeniam v oblasti klimatickým zmienám, ak e, nie príjmete razantnejšie kroči, kroky voči tým, ktorí sú aktívni v oblasti ťažby ropy alebo fosílnych palív. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz vypočujeme si prvé odpovede a teda odzdávam e, slovo e, pánovi komisárovi. Chcel by som ešte pripomenúť, že v druhom kole máme veľmi veľa žiadateľov o slovo. Viacerí kolegovia sa prihlásili. To znamená, že po prvom budeme mať e, druhé, ešte dlhšie kolo otázok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým steným poslancom, ktorí ste sa zúčastnili e, tohto prvého kola vystúpení. Skúsme sa na to pozrieť. E, je očividné, že počas medzinárodných rokovací e, je veľmi zložité dosiahnuť dohodu. Preto dohovor bol prvýkrát podpísaný v roku 1992 Ehm, musíme zabezpečiť jednomyselnosť. Máme 196 eh, eh, eh, hlasov a hlas v Nautu má rovnakú váhu ako hlas z USA. To znamená, že je veľmi zložité dosiahnuť 100% zhodu. Pokiaľ by ste sa má prvý deň konferencie v Paríži sa opýtali, či výsledok bude taký, aký sme eh, napokon mali, povedal by som, že je to takmer nemožné vzhľadom na všetky komplikácie. Aké sú naše priority? Eh, chceli sme mať dlhodobé eh, ambície, dlhodobo udržateľné veci. To sú hlavné priority. A samozrejme, že to nevyčerpovať celkový zoznam priorít. Bolo by, by podstatne lepšie zahrnúť do dohody aj emisie e, leteckej a námornej dopravy, samozrejme. A môžem vás ubezpečiť, že Európska únia e, e, sa do poslednej chvíli snažila sprítomniť leteckú a námornú dopravu. Ale nepodarilo sa nám získať všeobecnú podporu. To isté sa týka dotácií pre fosílne paliva. Som za to, aby sa to e, odstranilo. To nemá logiku. Nemôžeme e, na jednej strane snažiť sa znižovať e, emisie a na druhej strane podporovať fosílne paliva. A teraz cena paliv, fosílnych paliv je nízka a je najlepšou komik, aby sme to postupne odstranili. Ale pokiaľ by sme chceli v Paríži povedať, že fosílne paliva budú odstranené v roku 2020, 50 e, krajín by bolo proti tomu a my sme potrebovali e, dohodu, takže je to mimoriadne komplikované. Napriek tomu e, chápeme, že nemôžeme rozbehnúť politiku čistých palív pre rozvojové krajiny a zároveň venovať z rozpočtu fosílne paliva. To nie je logické a napokon e, e, e, postupne budeme to odburovať. Komisie má jasné stanovisko, fosílne paliva treba odstaviť. Tu nemáme žiadny stred zaujímav. Máme jasnú predstavu o tom, ako ďalej. Takže môžem vás o tom ubezpečiť. Aké e, ponaučenie sme si môžeme, zobra- si môžeme zobrať z Paríža? Poprvé, treba hľadať jednomyselnosť aj v rámci samotnej Európskej únie. Jednomyselný postoj. E, ja som bol z časti napomocný, ale predovšetkým e, luxemburské predsedníctvo rady dokázalo dať dohromady e, všetky členské štáty. Dosiahli sme jednomyselný postoj, jednomyselne sme schválili mandát pre rokovanie. Je tu určitý manevrovací priestor 1,5 stupňa. Nemali sme rozštepené stanovisko. Hovorili sme jednou rečou. Ale musíme si uvedomiť, že naša služba pre vonkajšie aktivity e, musí e, pracovať, pripravovať e, ďalšie kolo rokovaní kopu, ale potom aj rokovanie v Montreali. Musíme pôsobiť na viaceré krajiny, rokovať s menej vyspelými krajinami, so Spojenými štátmi sa stretávame deň na denne, aj Čínou, keď je to úplne iný svet. Máme s nimi trvalý dialog ale e, s Brazavilom, Kongom, e, s Ganou, so Sudanom, e, s Etiópiou nerokujme, ale s hlavnými hráčmi rokovania stále prebehajú. Takže to je ďalšie dôležité učenie. Aj tie menšie krajiny sú veľmi dôležité a treba to predrokovať. Nie počas dvoch týždňov sa samotnej konferencie. Nemôžeme dosiahnuť dohodu počas posledných dvoch týždňov. Musíme to predpripraviť Všetci ste sa pýtali, e, čo ďalej? Máme dohodu a ako na to? Čo ďalej? No, v prvom rade musím povedať, že máme najambicioznejšie e, e, záväzky z hľadiska zniženia emisie, ale musíme to skúmiť. A to, čo máme na strane 40%, to je asi najambicioznejšie. Ale chýba nám legislatíva, máme systém obchodovania s emisiemi, niektorí e, majú výhrady ohľadom možnosti pre nesenie e, zodpovednosti. Parlament má svoju úlohu, komisia musí pripraviť e, legislatívne návrhy potrebné, aby sme dosiahli tých 40 Ďalej, smernica USF. E, niekto tu spomenul aj lesy, že je tu veľký záujem o úlohu lesov. Samozrejme, budeme sa tomu venovať. Pán Eke aj niektorí ďalší. E, e, áno, máme E, e, e, cieľe v oblasti lesov a v januári vycestujem do Polska, potom do Fínska a Írska. To sú krajiny, ktoré majú problémy s lesným hospodárstvom. V súvislosti s intenzívnymi metódami vždy zabudám, ako sa to odborne povie. Takže budeme e, e, rokovať s jednotlivými štátmi o tom, čo e, všetko treba im urobiť. Ťaž, ťažko presvedčíme krajiny o jednotlivých krokoch. Samozrejme, 40% to nie je jednoduchá záležitosť. Musíme schváliť potrebnú legislatívu a dosiahnuť takéto úspory, čo nebude jednoduché. Na druhej strane, Európska rada požiadala o vyhodnotenie výsledkov e, Parížskej konferencie. To sa dostaví v marci. Pri tomto hodnotení musíme zhľadnúť aj e, e, cieľe vyukazovateľ 1,5 40-percentná redukcie emisí do roku 2030 smeruje k e, udržaniu oteplovania e, po dvomi stupňov. V prípade, že celý svet to bude akceptovať a bude e, príslušne konať. Takže máme tu aj ďalšie cieľy v roku 2050 85 Takže máme i jasnú cestovnú mapu, aby sme dosahli 2% zníženie. Ale ako zabezpečíme 1,5 E, e, stupňa, pretože e, v dohode je aj ustanovenie o prehodnotení ukazovateľov. Takže musíme urobiť hodnotenie vplyvov, ako aj oceniť vplyv smernice o energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojoch. Teraz nemôžem e, e, e, zobrať na seba žiadne záväzky, kým neuvidím výsledky štúdie vplyvov. Aj tu počas vypočutie som hovoril, že podľa mňa treba zabezpečiť aspoň 30 A to som si len tak nevymyslel. Máme tu cieľ do roku 2000, 2030 možno, že už v roku 2020 e, budeme priprave, mať pripravenú e, konkrétnu politiku, ale tá sa musí zakladať na hodnotení vplyvov, musí byť transparentná, objektívna a e, uplatniteľná neskôr. Takže sami musíme vyhodnotiť Parížskú dohodu a podľa Parížskej dohody v roku 2018 budeme e, robiť inventarizáciu. E, to je podľa e, rozhodnutia v súvislosti s dohodou. Takže prvýkrát v roku 2018 robíme inventarizáciu a vyhodnotíme, ako to vyzerá po celom svete a či a ako musíme sprísniť naše ambície. Teraz parlament môže mať e, vyššie ambície ako rada a komisia. Komisia e, konala ako sprostredkovateľ dohody. Budeme e, hodnotiť situáciu, pripravíme návrh, ktorý je vyvažený, má svoje ambície a parlament bude mať možnosť viedriť sa a my o tom budeme diskutovať s radou. E, Odzneli tu aj e, pripomienky ohľadom nadobudnutia účinnosti dohody a problém právnej záväznosti. Všetky strany majú e, právne záväznú povinnosť pripraviť, komunikovať a udržovať svoje úsilie v oblasti zníženia emisí a tu je rozdiel od Kielského protokolu. Každá krajina musí mať e, celý vyukazovať v oblasti zniženia emisie, aby e, sa stala stranou dohody. To znamená, že ak, ste e, zratifi- ak, ak ratifikujete túto dohodu, musíte mať celý vykazovateľ v oblasti znižovania emisí a musia všetky strany vo vnútri svojich krajín realizovať tieto záväzky nie je to e, e, záväzok z hľadiska výsledku, ale každá krajina musí začať konať v e, zmysle celých ukazovateľov a s prihľadnutím na požiadavky v oblasti transparentnosti to je dobré. Samozrejme, musíme mať rovnováhu na jednej strane právne záväzné povinnosti a na strane druhej zaistiť promptnú účasť Spojených štátov. Nie, nesmieme mať dohodu, ktorú neschvali e, e, kongres a e, senát. A musíme mať dohodu, na základe ktorej Spojené štáty e, budú e, povinné e, dodržovať cieľové ukazovatele v oblasti znižovania emisí a zároveň e, umožňa e, e, prijať príslušnú legislatívu a zabezpečiť jej plnenie. Celý rok sme rokovali so Spojenými štátmi bez akýchkoľvek ústupkov, ale e, ustúpili napokon počas ostatných dní posledného týždňa. Bolo to mimoriadne komplikované, ale napokon sa to podarilo. Ďalšie otázky súvisiace s nadobudnutím účinnosti tejto dohody a zabezpečenie jej výkonu. O tom sa veľa rokovalo a domnievame sa, že Európska únia vzhľadom na to, že niektoré krajiny navrhovali, aby dohoda nadobudla účinnosť nadobudla účinnosť iba e, e, vo vzťahu k určitému počtu krajín. Ale chceli sme mať podstatnú dohodu, Chceli sme mať konkrétne počty krajín a emisí. Dohoda nadobudne účinnosť po ratifikácii 55 štátmi, ktoré zastupujú aspoň 55 celkových emisí skleníkových e, plynov. Títo hodnoty sa zvolili, aby sa e, e, získali najväčší emitenti, pretože Čína, Spojené štáty a Európska únia musia ratifikovať túto dohodu. A toto číslo umožňuje nadobudnutie účinnosti aj v prípade, keď veľký počet krajín to neratifikujú, keď 168 krajín eh, mm, predložili svoje príspevky a 150 tisíc ešte pred konferenciou eh, začali konať táto klauzula e, zaistuje, že značné e, množstvo emisí sú upravené touto dohodou na rozdiel od e, výsledkov z Kyoto. Takže je dobré, aby sme čím skôr ratifikovali túto dohodu, aby mohla nadobudnúť účinnosť. Otázka financovania. v Kodani eh, sme eh, pristúbili 200 miliónov eh, dolarov do roku 2020. Boli diskusie medzi vyspelými a rozvojovými krajinami ohľadom, či sa dosiahnu nejaké mm, hraničné hodnoty. V tom čase v Spojenom štáte sa konalo medzinárodné fórum E, e, venované e, metodológii, pretože niekedy počúvame, že rozvojová pomoc a financovanie rozvoja nie je to isté, čo patrí do súkromného, čo patrí do štátneho sektora. Takže bez tejto metodológie sme zabezpečili 60 miliard zo 100 miliard. Hlavný problém spočíva v tom, že gro E, e, výdavkov ide na e, znižovanie misie, nie na adaptáciu na klimatické zmeny. Preto v Paríži sme sa snažili vyvažiť distribúciu prostriedkov medzi mitigáciou, znižovaním emisí a adaptáciou. Takže máme 50 a 50 v zelenom fonde. A gro diskusí v Paríži e, e, e, sa týkali jednej otázky. 100 miliard e, dolarov, to je e, e, horný strop, ktorý zabezpečia rozvojové, vyspelé krajiny. A tento záväzok sa bude udržovať. Okrem toho, všetky krajiny, ktoré majú na to finančnú schopnosť pomôcť rozvojovým krajinám, by sa mali tiež zúčastniť e, na e, vytvorení tohto fondu. To sa týka Číny, Singapuru, e, Korei, a ostatných krajín, ktoré nie sú menované ako krajiny vyspelé v prílohách, ale sú tu krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. Takže budeme mať e, e, e, väčšiu základňu darcov. V roku 2025 musíme vypracovať nové cieľové ukazovatele a zo strany Európskej únie členské štáty sa zaviazali posilniť podporu. Už teraz predstav, poskytujeme 56 globálnych financií a členské štáty predstavujú 4,7 my sme najväčším donorom vo svete a zaviazali sme sa, že zvýšime našu mieru podporu, podpory krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia. Tie prijali veľké záväzky na zvýšenie miery svojej podpory do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz sa e, začína druhé kolo otázok. Chcem e, požiadať kolegov, aby sa obmedzili na minútu, minútu a pol. A ako prvý dostáva slovo Karl Heinz Florenc. Áno, ďakujem pekne, pán komisár, ja sa veľmi rád zaradím medzi tých kolegov, ktorí vás dnes sa pochválili už. Francúzsky minister zahraničných vecí zohral veľmi dôležitú významnú úlohu. No a vaše, vaši kolegovia, ma tiež nechcem zabudnúť, pretože oni priniesli tie 20-ročné skúsenosti. No a myslím, že aj preto bola konferencia úspešná, pretože sme sa rozhodli pre inú štruktúru. Chceli sa oznámiť záväzky, prísluby a tak ďalej. No a ja som veľmi vďačný za rozhodnutie z Paríža a 5 minút pred 12. 12. krátko pred Vianocami začnem s náročnými otázkami ktoré, ktoré sa dá odpovedať, ale jednu vec chcem povedať. Práve som si počul, že môžeme čo najskôr ratifikovať a ja chcem povedať, treba dávať pozor na aplikáciu v členských štátoch, pretože my budeme sklamaní a bolo by to nepríjemné, keby sme spadli a sklamali sa. Takže ja spolieham na vás a ďakujem pekne Želám veľa úspechov a aj osobného zdravia a, a príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Ďakujem pekne. A teraz dostal slovo pán Parňo. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ešte raz by som chcel poďakovať za naše aktivity počas tých dvoch týždňov na dosahanie tejto dohody vy ste e, skutočne boli e, zohrávali dôležitú úlohu. E, vidíme tú skupinu študentov, ktorí posledný deň pracovný pred Vianocami chcú vidieť komisára Kaneteho v akcii. Takže ja som bol rád, že som mohol takto pozitívne reagovať na ich požiadavku. No už áno, táto dohoda pred niekoľkými týždňami bola schválená alebo schválená v Európskom parlamente, bola ambicioznejšia ako stanovisko rady alebo komisie. No a pomerne veľa návrhov sa ozrkadlilo v dohode z Paríža. Áno, ste hovorili, že si želáte pokračovať spoluprácu s nami, s poslancami Európskeho parlamentu. Myslím, že eh, tri body umožňa spoluprácu z tých počet eh, pozorovateľov, vrátanie MVOčiek, majú isté pochybnosti o eh, cieľoch, ktoré treba dosiahnuť o stanovených cieľoch, revíziách o eh, 2020, na revízii 2025. takže nemyslíte si, že roky, ktoré prichádzajú, na COP22 v Marrakeši, Nuš, kde si veľa práce na potvrdenie e, tých cieľov, cieľa nárastu globálnej teploty 1,5 stupňa. Ďalej zelené fondy, 5 e, miliard dolárov. Mohli by ste nám upresniť finančný mechanizmus, e, ktorý má byť zavedený v rámci Európskej únie. A po tretie, pár slov zmena hospodárskej paradigmy. Hovorili sme o subvenciách pre fosílne paliva. Áno, treba vyvinúť maximálne úsilie a podporovať obehové hospodárstvo, boj proti plýtvaniu a vyhadzovaniu potravín, energetickú účinnosť, udržateľné polnohospodárstvo a tak ďalej. Môžete nám naznačiť, aké sú okrem obeho hospodárstva a vaše projekty a aktivity, ktoré e, príjmete v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem. Pán Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Comissário Canhete. Eh, antes de mais, parabéns também pelo... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem vám za vašu prácu a gratulujem k dosiahnutým výsledkom. Vážený pán komisár, tak ako moji kolegovia už povedali, sektory leteckej a lodnej dopravy boli vylúčené z dohody napriek tlaku parlamentu a vášmu tlaku. Vieme, že IMO veľmi nespolupracovalo a ja som sa pýtal zástupcov alebo zástupcov MO, ktorý tam bol. Položil som mu viacero otázok, no a nič sme sa od neho nedozvedeli. Ten komisár, to bude vaša komisia, potrebuje obmedziť emisie. V tomto myslíte, že je možné zaradiť ľudný sektor do revízie ETS EU. A druhá otázka, nemyslíte, že bolo dobré uvaliť daň na CO2, na tonu CO2 v európskych prístavoch, čo by mohlo ísť do nejakého kompenzačného fonda, fondu, ktorý by riadila komisia a logistické firmy a prevádzkovateľe by to mohli využiť na investovanie do čistých technológií. Alebo na rovnakú tému. Nebolo by dobré umožniť prevádzkovateľom zvoliť si medzi dvoma dostupnými systémami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Afronte. Ďakujem pekne, predseda. Je mm, jedna úvaha a dve otázky. Poprvé, celej, celom texte dohody a slovo obnoviteľné ani v úvodných ustanoveniach, kde sa hovorí o rozvoji Afrike, nie je tam udržateľný. Tu dohoda, ktorá stanovuje veľkosiahle ciele, ale je tam obsiahnutá stratégia a ja myslím, No. E, dobre, že sa krajine dohodli, to je pozitívny výsledok, nie je to jednoduché, to chápem, ale v takejto dohode treba príjmať kompromisy. Vy ste povedali, že to nie je možné a to očakávania klesli, chceli sme oveľa ambicioznejšiu dohodu. A teraz k otázkam. slovo dekarbonizácia sa tam neobjavuje a tie negatívne procesy sa opisujú. Existujú technológie, ktoré sa vyrábajú, CCS napríklad, ktorých sú veľké pochybnosti medzi odborníkmi, to bude politika EU, ste si istí, že tieto technológie mm, sa ďalej vyvíjajú, alebo sú to veci, ktoré nie sú úplne vyhodnotené, ďalej veľmi stručne. Hovoril sa o tom, že to je právne záväzná dohoda. Ja som celkom nepochopil, čo sa stane, e, keď e, štát, ktorý to podpísal, nebude dodržiavať. Čo to znamená právne záväzné? Ďakujem pekne, pán Balco. Mikrofon. Utólag is föl kell tennem a kérdést, hogy mi volt az európai... Ďakujem veľmi pekne. Má stručnú otázku, aký bol hlavný cieľ Európskej únie na Parížskej konferencii. Opätovne ukázať, že sme priekopníkmi ochrany životného prostredia. Myslím, to nie je hlavný cieľ, pretože my zodpovedáme za 9% globálnych emisí. Hlavným cieľom bolo zistiť, aké globálne cieľe môžeme dosiahnuť. A Čína e a EU a USA dôležité, aká to záväzne ciele a záväzky v mene e, Číny a USA. To je hlavná otázka. Neoslavujeme záväzky, ale či sa stane, keď v roku 2016 USA zvolí, alebo väčšina bude republikánska, bude tam prezident, ktorý bude proti politike Obamu. Ako máme uplatňovať dodržiavanie týchto, týchto záväzkov ďalej 100 miliárd záväzkov Čína nie je v tejto kategórii, takže dostanú nejaké peniaze z toho, z tých 100 miliárd, alebo ako člen EÚ Maďarsko by financovalo Čínu, ktorá je druhým najväčšou, najväčším hospodárstvom sveta. Čínu pod, budeme ich podporovať. Ďakujem pekne, pán Belet. Pán Belet, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, že ste tu. Dúfam, že dostanete e, nejakú dovolenku, aby ste kompenzovali nedostatok spánku a dovolte mi ešte poznamenať, že niektorí, ktorí vás tu veľmi kritizovali, ste hovorili o vypočutí a e, pred rokom, niektorí vás veľmi kritizovali a to som nezobudol, niektorí zmenili ten názor a, a tak vám dávajú štatút svetca, na to nezabúdajme, a, e, dohoda kritickom znení predpokladá, že sa môžeme minúť na globálny systém ETS. Je to e, veľmi komplexne sformulované, ale je to tam, bude to trvá dlho, základy boli položené a ja sa chcem spýtať veľmi konkrétne, príjmete nejakú iniciatívu e, na iniciovanie e, vytvorenia systému, globálneho systému ETS Rozvoj tejto spolupráce je dôležité pre naše priemyselné odvetvia, aby sme ich presvedčili, že skutočne sme na ceste k globálnemu systému ETS. Ďakujem pekne, pán Peterle. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže, nože, tá dohoda v Paríži, alebo v Paríži nebola prijatá len dohoda, ale zrodilo sa tam aj viac Európy. A ja by som vám chcel poďakovať a zablahoželať za vašu angažovanosť. Boli prijaté záväzky a tým aj nádej, že sa veci zmenia, implementácia bude úspešná, keď budú cieľe atraktívne, respektíve odporené komplexnými stratégiami. No a ja vidím obrovskú príležitosť v príjmaní partnerských dohôd s veľkými krajinami ako India alebo Japonsko alebo niektoré ďalšie. No a ja by som ešte raz chcel spomenúť Indiu, ktorú čaká dlhoročný hospodársky rast a nebude prispievať k dosahovaniu cieľov, ak nebude, ak nepríjme stratégiu greeningu európskeho, teda indického hospodárstva. A keď sa chceme vyhnúť čínskemu typu rastu, treba spojiť sily a pomôcť pri e, reforme indického hospodárstva. Ja som bol e, s delegáciou na COP21, stretali sme sa, stretli sme sa s delegáciou v Štrasburku a sa o európskej klimatickej diplomácii. No a e, zdá sa, ma, zdá sa mi, že ešte rovnakým smerom a ešte Fosilné palivá je jasné, že ani India neskončí len tak s ich používaním. Otázka je, ako technológiou budú pokračovať. získavanie energie. Tu vidím veľkú príležitosť pre európske spoločenstvo a teším sa na vaše odpovede. Ďakujem pekne. Pán Danc. Ďakujem, eh, eh, pán predsedajúci aj pán komisár. Trošku vnesiem aj pohľad Spojeného kráľovstva. Je eh, dobré, aby sme mali vlastne z každého kúta EÚ nejaký pohľad. Hovorili sme síce o tom na plenárnom zasadnutí minulý týždeň, ale treba to nejako rozvinúť. Hovorili sme o takých tých externých tlakoch, e, ktoré je potrebné vyvinúť, aby štáty i e, mimo EÚ e sa viac snažili. Ale ja sa opýtam na tú internú stránku veci. Európska komisia čo mieni urobiť voči členským štátom, ktorí na základe vnútoštátnej e, legislatívy asi e, budú, e, budú mať veľký problém, alebo bude aj absentová vôľa udržať sa pod 1,5% nárast teploty. Čiže čo chcete urobiť v rámci EÚ, aby ste dosiahli ten vytýčený cieľ? Pani Utima, ďakujem za slovo. Ja mám dve otázky moja prvá otázka, do akej miery je komisia toho názoru, že by sme mali zavádzať nové inovácie, technológie v polnohospodárstve? E, myslím tým napríklad aj zavádzanie nových e, druhov rastlín, aby sme vlastne znížili objem CO2 emisí na e, jednotku pôdy alebo kilogram. Druhá otázka. Európska únia e, oveľa, de, oveľa detálnejšie sa vyjadrila k polnohospodárstvu v rámci e, e, svojho, svojich usmernení. Oveľa ambicioznejšie sa staviame v, v, oblasti polnohospodárstva než iné štáty sveta. Preto sa pýtam, do akej miery a kedy môžeme očakávať nové e, nariadenia, nové ustanenia pre polnohospodárstvo. No a kto, to, kto bude do toho tlačiť? Bude to vo vašej gestii, bude to v gestii e, komisára Timmermansa, alebo ako to bude, Timmermansa, alebo ako to bude fungovať? Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazala na otázky týkajúce sa e, sektora dopravy. Vôbec ma neprekvapuje, že sektor dopravy e, bez náznaku e, nadšenia prijalo E, ten, e, ten, e, ten vytýčený smer. Preto sa pýtam, ako vy, komisárka te, chcete pokračovať s príslušným, v diskusiách s príslušným kancelom a, a vôbec s celou komisiou, aby skutočne sa podarilo viac zaangažovať sektor dopravy do tohto procesu znižovania emisí. Vieme, že sektor dopravy je e, významným hráčom a e, mal by dopravný sektor Európy participovať a má byť, e, Európska únia by mala byť istým vzorom z tohto hľadiska. Ďakujem, pán Oslim. Chcem sa ja k tomuto vyjadriť, pán komisár. Myslím si, že je príliš malo textu v dohovore ohľadom polnohospodárstva. Veď polnohospodárstvo nemalou mierou prispieva k zaťažovaniu klímy ehm, skutočne musíme, musíme e, konečne uzavrieť stanovisko, či budeme hovoriť len o pridanej hodnoty polnohospodárstva, a, alebo či skutočne neotvoríme naplno oči e, k tomu v súvislosti s tým, že polnohospodárstvo je veľkým znečisťovateľom. E, musíme si uvedomiť, že polnohospodárstvo vyrába veľký objem tých škodlivých plynov a skutočne chov hospodárskych zvierat výrazným spôsobom prispieva k, k klimatickej zmene, ale e, skutočne my, my e, aj napríklad len importov, e, importom miliónov tón soji z, z, z Južnej Ameriky prispievame k ďalšiemu nabalovaniu emisí z polnohospodárstva. Musíme sa už zamyslieť nad trvalo udržateľným rozvojom polnohospodárstva a musíme musíme skutočne sa zamyslieť nad tým, ako by, sa, ako, ako by sme mohli um, už te, v samoznom polnohospodárstve prisieť k tomu, aby dochádzalo k efektívnemu ukladaniu um, eh, CO2. Domnievam sa, že e, e, Európska únia by mala priložiť ruku k trvalo udržateľnému rozvoju polnohospodárstva, aby sa vlastne znížili objemy emisí, ktoré ovplyvňujú klimu. Druhá otázka. Tá sa týka biopalív. Domnievam sa, že musíme byť e, sami, e, sami, e, sami voči sebe úprimní. Na jednej strane síce biopalivá nahradzajú fosilné palivá, ale zároveň druhá stránka, druhá stránka mince je také, že pri nesprávnom, nesprávnej produkcii biopaliv môže samotné biopaliva byť na škodu klime. Ďakujem. pani Evy. E, e, ja nadviažem na slova e, kolegu Hausinga a verím, že pán komisár zodpovie otázky, ktoré položil. Ja by som sa chcela venovať problematike ETS a vôbec otázky používania trhových nástrojov na riešenie environmentálnych problémov E, skutočne, či je, dobrá, e, či je dobrý model e, limitov emisí a obchodovania s emisiami. Myslíme si, že vytvorenie akéhosi hypotetického trhoviska s emisiami, ktoré funguje na báze horných limitov a obchodných praktík, my sme toho názoru, že to je postavené na veľmi vratkých nohách a, a v podstate by to, mm, tak ako je to koncipované teraz, tak neprinesie to vôbec ovocie. Chcem sa opýtať komisára, či e, sa plánuje nejako vyhodnocovať efektívnosť ETS alebo ju vôbec zabezpečiť a e, či e, by sa nemali zainteresované systémy zamyslieť nad nejakým alternatívnym mechanizmom, aby skutočne došlo k zíženiu emisí CO2. Pani Gardini, Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za e, prácu, ktorú odviedol, ale trošku ma trápi istý trend, ktorý sa začína prejavovať v komisii. Viete, noví e, komisári e, vždy prídu v, v zmysle toho mota, že nová metla dobre metie, ale zároveň to znamená, že začínajú v práci akoby od začiatku, vôbec nezohľadňujúc to, čo sa do dosiahlo. A to je podľa mňa dosť detinské. E, myslím si, že my sme už v minulých obdobiach odviedli kus práce, niekam sme sa dopracovali a zrazu sme e, novou zostavou komisie prinútení k tomu začínať od samého e, začiatku. 196 krajín na COP samite sa na niečom dohodlo a e, má to aj taký dopad na nás tu v EÚ, že sa vôbec nezohľadní to, čo už bolo dosiahnuté predtým a začíname opäť od bodu nula. Ja apelujem na komisiu, aby nás priebežne informovala o, z, o záväzkoch členských štátoch, ako sú plnené, a aby nás e, e, komisia informovala o tom, ako zabezpečuje plnenie týchto úloh. Ak budeme sa len poťapkávať po pleci, že ale sme šikovní, ale sa nám to podarilo v tom Paríži, tak to nestačí. Mnohí spoluobčania mnohí v Európe očakávajú oveľa ambicioznejšie ciele. Určite, že Európa je e, e, ďaleko e, vpredu v porovnaní s väčšinou zvyšku sveta, ale nesmie byť prípasný rozdiel pretože, môže dvo, pretože to môže poviesť k, prie, k priemyselnej desertifikácii. A ďalším neblahým javom. Pán Favluči, my sme ehm, zažili a zažívame veľmi ťažké obdobie v Európe, ale Parížská konferencia je takým pozitívnym svetlom. Veľa bolo dosiahnuté a môžeme byť spokojní s tým, čo sme dosiahli, ale to neznamená, že tým pádom eh, môžeme poľaviť v úsilí. Práve naopak. Práve preto chcem vám položiť tri otázky. Vrátim sa k tým východiskovým bodom. V, v Paríži sa prejavil úspech tímovej práce. Komisia Rada Parlament. A táto tímová práca Takže medzi komisiou a parlamentom bude pretrvávať, naďalej budeme ťahať za, rovna, e, za ten istý koniec. Druhá otázka. Po parískej konferencii e, v tej fáze plnenia úlah nebolo by potrebné mm, zrýchliť legislatívny proces. Po tretie, e, faktická otázka. Ako plánuje komisia pomáhať, podporávať členské štáty pri dosahovaní e, vytýčených cieľov. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste sa dostavili. Sice e, e, chcel by som vás chváliť a len chváliť, mám však niekoľko e, nelahkých otázok. Na základe e, tých národných deklarácií e, blížime sa na úroveň 2,7 až 3 stupne Celzia zvýšenia teploty. Ak to máme zredukovať na 1,5 stupňa Celzia, vyžiada si to radikálnu zmenu a aj mimoriadné úsilie. Prvá otázka z mojej strany. Kto podľa vás by mal vynaložiť to mimoriadne úsilie? Ktorý, ktorý štát E, vyvinie to mimoriadne úsilie len na základe dobrovoľnosti. Druhá otázka sa viaže na prvú. Ak hovoríme o, o mimoriadnom úzili, tak e, ako chceme nasmerovať investo, investície do Eh, environmentálne orientovaných technológií. Viete, investori nie sú slepí, eh, veľmi dobre vnímajú to, že síce hovoríme o 1,5 eh, stupňa Celzia, zvyšujeme spotrebu uhlia v Nemecku, otvárame Nord Stream 2, Francúzsko a Španielsko sa nemôžu dohodnúť na mechanizme exportu solárnej energie. To sú všetko signály, ktoré e, sú príjmané a vnímané investormi, ako chcete zvrátiť ich chápanie týchto signálov, aby investovali do environmentálne orientovaných technológií. Pán Giseke, e, ďakujem za slovo chcem sa e, skutočne, e, chcem skutočne poblahoželať k úspechov. 196 krajín sa dohadlo v Paríži, to je úžasné a teraz sme už vo fáze realizácie. Máme teda právne záväzne, záväznú dohodu tá má svoje slabé miesta. Musíme hovoriť o tých slabých miestach. Národné záväzky týkajúce k zníženiu CO2 emisí nie sú vyvážené, ako by bol dvojaký meter a musíme skutočne e, sa zamyslieť nad tým, ako chceme porovnávať neporovnateľné. Musíme e, e, mať transparentnosť. Hovoríme na ochrane klíme, hovoríme o znížení emisí, máme zároveň cieľ, že do roku 2020 mali by sme, že máme dosiahnuť podiel priemyselného sektora na celoeurópskom HDP eh, a to by malo byť 20 za priemyselný sektor, takže eh, je eh, veľmi otázne, ako chcete v súčinnosti s pánom Benkovskou teda dosiahnuť takýto výsledok. Pani Šujica, chcem sa, vám, chcem sa poďakovať pánovi Kanetovi za prácu, ktorú odviedol v Paríži je veľmi e, e, dôležité to, že e, zabrala tzv. klimatická diplomácia a určite aj európska diplomácie má, má čo robiť. Potom ako 50, potom ako ratifikuje zmluvu taký počet štátov, aby ktoré, aspoň toľko štátov, ktoré predstavujú ktorých podiel na globálnych emisiách je 50 tak sa stane účinnou táto dohoda. Ja nadviažem na otázky, ktoré tu už odzneli. Pýtam sa, aké sankcie budú uplatnené voči krajinám a subjektom, e, ktoré nesplnia svoje záväzky. Toto je otázka, e, ktorá trápi mnohých z nás. Akým spôsobom bude Európska komisia monitorovať dodržiavanie dohody. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, že ste sa dostavili. E, vy ste počuli dva odťažité názory týkajúce sa polnohospodárstva. Na jednej strane inovácie, na druhej strane tá organická línie. Kde, e, ako to vy vidíte, e, ak hovoríme o polnohospodárstve, ale v dohode z Paríža sa hovorí aj o potravinovej bezpečnosti. A chcela by som vedieť, do akej miery je intenzívna diskusia medzi vami a komisárom Hoganom a ďalšími ohľadom, mm, ohľadom revízie spoločnej polnohospodárskej politiky. Aké máte vízie v tejto oblasti práve v nadväznosti na Parísku konferenciu? Ďakujem. No a vážený pán komisár, máte skutočne dlhý zoznam otázok, ktoré môžete teraz odpovedať. Otázky nie sú až také e, dlhé, ale náročné. Ale to je už môj problém. Ďakujem. E, úvodom teda poďakujem všetkým e, kolegom poslancom za vystúpenie a poviem, že francúzske predsedníctvo robilo skvelú prácu. Nie len samotný pán Fabius a jeho spolupracovníci, ale aj spolupracovníci pána prezidenta Olanda odvedli eh, skvelú prácu, vypočuli si každého, proces bol transparentný a preto sa podarilo dosiahnuť veľmi ambicioznú dohodu. Karl Heinz Florenz eh, povedal eh, vec, na ktorú som úplne zabudol. Aj dva týmy urobili skvelú prácu, Lusemburské predsedníctvo a spolupracovníci generálneho riaditeľstva pre e, klímu. Počas svojho politického a obchodného života som pracoval v viacerých kolektívoch a nikdy som nevidel tak e, e, zapálený kolektív ako v Paríži. Končili sme rokovanie niekedy o 5.6. ráno a keď sme prišli o 8 ráno, už bola pripravená správa za prechádzajúci deň E, ktorá odzrkadľovala všetky e, e, stanoviska. Naozaj veľmi nám pomohli, ale aj pri príprave oznámenia komisie. V politike, a to som zažil v Španielsku, že veľmi veľa robíme, ale nevždy dostatočne komunikujeme svoju prácu a v politike je veľmi dobré odkomunikovať to, čo robíte aby občania eh, chápali, čo sa deje a kto za čo zodpovedá. Samozrejme, je tu dôležitá otázka ratifikácie. Komisia sa neponáhľa. Eh, jednotlivé členské štáty majú rôzne postupy a napokon aj v národných parlamentoch diskusia bude prebiehať eh, vlastnou cestou. Samozrejme, to sa musí najprv ratifikovať v národných parlamentoch a až potom sa vráti do Európskeho parlamentu. E, e, pozmeňujúce návrhy k e, kiotskému protokolu z Dohy ešte neboli ratifikované všetkými členskými štátmi. Zabezpečili sme ešte pred Parížskou konferenciou úplnú ratifikáciu kiotského protokolu, pretože v Európskom parlamente v niektorých členských štátoch boli určité komplikácie politického razu. Očakávam, že sa nám podarí zabezpečiť ratifikáciu kiotského protokolu. No, samozrejme, budeme mať možnosť e, e, neskôr o tom diskutovať. Spomenuli ste tiež študentov. E, problém e, týchto dohod spočíva v tom, že sú dlhodobé a e, príjemcovia o, o, prínosov e, budú predstaviteľa ďalšej generácie. To nebudeme my a bojujeme e, za to, aby sme zachovali planetu pre nastupujúce e, generácie. To znamená, že nie tu až také e, e, naliehavé. Nie riešime teraz problémy e, e, zajtrajška, e, riešime problémy pre e, ďalšie storočie. Nepochybne. Plne podporujem myšlienku o tom, že spolupráca medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou aj mimovládnymi organizáciami, ktoré sú e, veľmi dôležité, musí sa stať pravidlom trvalým pravidlom. Musí to tak fungovať. Pokiaľ ide o prehodnocovanie, tu treba povedať, že existujú viaceré inventarizačné etapy. Najprv musíme e, vyhodnotiť dôsledky Parížskej dohody e, pre zasadnutie Európskej rady v marci budúceho roka budeme e, musieť pochopiť, e, aké dôsledky to má pre celý svet. Ďalej, v roku 2018 pôjde o e, globálnu inventarizáciu. Musíme zistiť, ako dopadla naša politika, ako sa bude zabezpečovať do budúcnosti. To sú interné analýzy, ale v roku 2018 musíme sa zorientovať vo vzťahu k celému svetu. Treba zabezpečiť aby sme boli e, v rozpeti 3,4 e, až 2,7. Ak e, plníme naše záväzky, ak v priemere budeme na úrovni 3 stupňov, budeme musieť e, globálne rozmýšľať o tom, ako sprísniť naše záväzky. A to bude veľmi dôležitý termín. Predtým treba urobiť analýzu toho, ako sa uplatňuje naša politika, ako členské štáty uplatňujú kompromisy e, vzhľadom na e, záväzky pre rok 2020 a čo, ako si počína celý svet bola tu otázka ohľadom e, e, financovania e, Zeleného fondu. Samozrejme, treba zabezpečiť 100 miliard, ale Zelený fond je trošku obmedzenejší, ale určité, z určitého hľadiska je účinnejší Totiž členské štáty majú eh, vlastnú eh, eh, politiku financovania boja proti klimatickým zmenám. Takúto politiku má aj komisia. Treba začať to koordinovať, pretože musíme viac podporiť verejnými financiami politiku adaptácie a nie u znižovania emisie. Treba viac podporovať obnoviteľné zdroje Zelený fond e, pre klimatické zmeny a e, globálny mechanizmus e, bude fungovať podľa Parískej dohody a najmä pre, na prospech rozvojových krajín. Je tu aj fond zriadený podľa Kyotského protokolu, čiže sú tu viaceré finančné nástroje a treba zistiť lepšiu koordináciu ich využívania Niektoré e, spadajú pod komisie, niektoré pre, pod členské štáty. Takže je tu určitý priestor e, na zlepšenie. Totiž e, počas inventarizácie budeme hodnotiť nielen znižovanie emisí a adaptáciu, ale aj financovanie. Dodavatele finančných prostriedkov musia prekladať správy každých 5 rokov a príjemcovia musia podať správu o tom, koľko dostali a na čo to použili. Takže zaistíme väčšiu transparentnosť aj v tejto oblasti. Pán Frey, niektorí ďalšie hovorili o problémoch dopravy. A tu je očividné, že dva odvetvia, dve odvetvia, ktoré sa nedostali, e, vzhľadom na svoju osobitnú povahu do dohody, tu, tu sú e, e, niektoré e, kroky v prípade lesníctva, obnoviteľných zdrojov, ale v doprave je to zložitejšie, to treba riešiť multilaterálne. V súčasnosti na neprepada 1,5 globálnych emisí, ale keďže znižujeme emisie vo všetkých odvetviach, v roku 2050 e, na leteckú dopravu a na mornú dopravu bude pripadať 33%. E, to znamená, že e, títo sektory do budúcnosti budú mimoriadne dôležité a aj títo emisie bude treba nejakým spôsobom riešiť. Nie sú pochybnosti o tom, že aj bez jednoznačného odkazu E, dohoda z Paríža zabezpečuje e, e, záväzok aj vzhľadom na 1,5 stupňa a všetky odvetvie, všetky krajiny musia k tomu prispieť, takže v roku 2016 budeme mať veľmi kľúčový milník pre tieto dva sektory a ICAO, IMO musia byť získané pre túto prácu. Niektorí ste spomenuli e, e, našu spoluprácu s komisárkou Bulč. Aj vo vzťahu k e, E, spoluprácu s ICAO. Mm, hovorili sme o tom, že treba e, viac angažovať e, diplomatické služby, spolupracovať s Čínou, Južnou Afrikou, Brazíliou, Saudskou Arábiou, rozvojovými krajinami, vytvárať spojenectvo ešte pred schôdze v Montreali Samozrejme, e, v niektorých štátoch, ako v Číne, e, sú e, osobitné zriadenia, nie sú dostatočne transparentné a samozrejme musíme angažovať aj parlament do týchto rokovaní Nezabudajme, že e, časom týto, na tieto sektory e, v roku 2050 e, bude pripadať až 30% všetkých emisí, takže je to nevyhnutné, aby sme zahrnuli parlament do všetkých fáz tohto procesu a treba nadviazať na dobrý postup z Paríža. Niektoré z vás ste ma sa pýtali, napríklad e, kolega Fronte sa pýtal na stratégiu. Je dobre, že máme dohodu, ale potrebujeme e, vytvoriť stratégiu. Máme naozaj dohodu a všetky národné e, stratégie a 40 z týchto e, plánov e, e, stavia na obnoviteľné zdroje, mnohé na zvýšenú energetickú činnosť na lesy. Každá krajina má svoje špecifika. Samozrejme, niekto zdôrazňuje viac obnoviteľné zdroje energii, niekto iný ostatné možnosti a Okrem iného budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sme v Európskej únii predovšetkým zabezpečili plnenie e, našej vlastnej legislatívy. Chceme e, e, zvyšovať ambície, stanovovať si nové cieľe, ale niektoré štáty nenaplňajú cieľe ukazovateľe, ukazovateľe niektoré neplňajú európsku legislatívu a v prípade, že členské štáty naozaj e, nekonajú, treba e, e, to niekedy riešiť aj súdnou cestou. A keď niektoré členské štáty si nesplnia svoje záväzky, čo treba robiť? Treba pozametať pr- vlastným prahom. V Kyote sme mali záväzné ukazovatele a sankcie iba 30 krajín ratifikovalo a z nich grobolo z Európskej únie. E, a prípadne Norsko, Švajčiarsko, čiže štáty, ktoré majú e, obdobné stanovisko. Zatiaľ, čo e, v tomto prípade sme zdôrazňovali transparentnosť, zodpovednosť a hlavný prvok nie je penalizačný. Pôjde o to, aby sme zistili, ktoré krajiny si neplnia svoje záväzky, aby sme mohli ich vyzvať, aby e, si vylepšili e, svoj výkon. E, pôjde o medzinárodnú expertízu, o stály výbor, ktorý bude monitorovať počínanie si jednotlivých štátov a bude zdôrazňovať predovšetkým technické hľadiska výkonu budeme e, robiť inventarizáciu a nezabudajme, že proces, ktorý sme rozbehli v Paríži, má e, politický rozmer a neplnenie si svojich povinností bude mať aj politické dôsledky vo vnútri jednotlivých štátoch. Štátov nesmieme to podceňovať. Potom, ako sa to rozbehne, niektoré krajiny e, si splne svoje záväzky, ostatné nie ale budú pod tlakom verejnej mienky. Je tu celosvetové hnutie smerom k ekologizácie. Čo sa deje v Číne? Čína e, sa zavezala, že do roku 2030 e, e, to zlepšie, ale vzhľadom na mieru znečisťovania budú nutení vylepšiť si svoje počínanie ešte pred rokom 2030 aj vďaka interným tlakom. Takže napriek tomu, že nemáme tu e, právne záväzné veci, máme ďalšie mechanizmy, ktoré zaistia naplnenie e, ešte ambicioznejších záväzkov, e, než tie, čo boli schválené v Kyote. Niektoré otázky súvisili s priemyslom, tým, ako e, rozšíriť e, systém obchodovania s emisiami po celom svete. Je tu totiž e, globálne hnutie smerom k nízkouhlikovej ekonomike. Čína ide, vyvieť tento systém. Spojené štáty, Korea, Ostatné štáty uvažujú o systémoch obchodovania s emisiami, o globálnych e, uhlíkových trhoch. Švajčiarsko a e, Európska únia čoskoro e, vytvoria e, spoločný trh. Myslím si, že to je tá správna cesta. Samozrejme, je tu e, možnosť zdaňovania uhlíkových emisí i keď e, sú tu viaceré problémy e, v súvislosti s prepočtami CO2, aj v súvislosti s vetou vznikajú problémy, ale ďalšia alternatíva je vytvoriť trh s uhlíkom. Takže parlament má svoj podiel zodpovednosti v tomto smere to e, vytvorí globálny trh e, s uhlíkom a to zabezpečí rovnaké podmienky po celom svete. A teraz musíme e, riešiť otázku uniku uhlíka aby sme e, e, e, naplnili celý vykazovateľ 20%. Mimochodom, aké máme vzťahy v komisii s komisármi, mm, skvele nemáme žiadny problém vo vzťahu akémukoľvek komisárovi alebo komisárke podpredseda Ševkovič koordinuje činnosti jednotlivých tímov. Snažíme sa pracovať spoločne a v tejto súvislosti odznela otázka o polnohospodárstve samozrejme e, veľmi úzko spolupracujem s príslušným komisárom e, a musím zistiť, e, ako, akú úlohu bude mať polnohospodárstvo v jednotlivých e, e, e, smernicách. Musím sa dohodnúť s príslušným komisárom, až potom sa obratím na kolegium. aká je úloha lesov z hľadiska zachytovania uhlíka, či deforestácia bude mať negatívne dôsledky ako e, prostredníctvom e, Horizontu 2020 a inovačných fondov môžeme to podporiť e, v Írsku, v Novom, na Novom Zelande sú viaceré snahy smerom k znižovaniu emisí v polnohospodárstve na základe inovácií. A v budúcej e, spoločnej polohospodárskej politike nepochybne e, musíme zohľadňovať e, aspekty súvisiace s klimatickými zmenami. Musíme zaistiť potravinovú bezpečnosť vzhľadom na rast populácie otázka potravinovej bezpečnosti bude tiež dôležitá, i keď v súčasnosti sme export, exportérmi. Takisto musíme konať aj vo vzťahu ku klíme. Som presvedčený, že v budúcnosti e, e, e, budeme musieť nejako rozumne zakomponovať aj otázky v súvisí s bojom s klimatickými zmenami. Otázka národnej legislatívy, kde sa musíme zistiť, či e, jednotlivé štáty uplatňujú opatrenia e, v súvislosti s e, dohodami. Hlavné problémy súvisia s energetickou účinnosťou, s obnoviteľnými zdrojmi, ale to sa bude meniť. Aké ešte boli otázky? India. To je v skutku veľmi dôležitý štát. India veľmi rýchlo sa vyvíja. Je jasné, že chce využívať e, e, e, uhlie, ale chce rozvíjať aj obnoviteľné zdroje. Pán premiér tiež má ambiciozne plány a žiada o energetickú podporu aj z hľadiska zabezpečovania spáľovania uhlie na základe moderných postupov komisie e, stále e, podporuje e, zachytovanie a ukladanie uhlíka. Vieme, ako zachytiť CO2, ale ako to uložiť pod zemou, zatiaľ to nie je ekonomicky udržateľné. Vyvstáva otázka dlhodobého ukladania uhlíka a ak chceme dosiahnuť 1,5 e, stupňa, musíme e, zabezpečiť e, úspešné fungovanie technológií na zachytávanie a ukladanie uhlíka. Máme určité problémy v Spojenom kráľovstve, to nie je dobrá správa, ale stále to podporujeme a spolupracujeme so všetkými krajinami sveta, ktoré tiež podporujú tento smer, najmä Kanadou, Austráliou, Čínou, Takže máme s nimi veľmi úzkú technickú spoluprácu. Well, on, on the other side, what's Avšak na strane druhej, keď sa dívame na investície, Zistíme, že súčasné opatrenia nestačia na zistenie eh, dvojstupňovej hranice tu treba viac mm, mm, pracovať smerom k e, obehovému hospodárstvu a množstvo investícií iba s prihľadnutím na existujúce záväzky e, 195 e, e, krajín je viac ako 300 miliard dolarov, z toho 8 miliard na energetickú činnosť, 5 miliard na obnoviteľné. To sú určité signály smerom k trhu v registri spojených OSN máme 187 krajín, ktoré hovoria, že budeme chcieť takúto, takýto energetický mix. To sú obrovské príležitosti e, e, preto, aby sme sa zhostili svoje vedúcej úlohy a preto musíme e, zaviesť e, e zmeny e, do smernice o energetickej činnosti a obnoviteľných zdrojoch Myslím si, že sa mi podarilo viac menej eh, zodpovedať k eh, otázok. Nie je to ešte jedna otázka ohľadom ekologického polnohospodárstva. V tom čase som bol zodpovedný za biopaliva. Je očividné, že treba poskytnúť eh, podporu ekologickému, ekologickému polnohospodárstvu keď som pôsobil ako minister v Španielsku, na to bolo vyčlených 170 miliónov hektárov, ale je dôležité, aby spotrebiteľa zistovali rozdiely e, videli ten rozdiel. Musíme e, vedieť, vysvetliť, ako e, to ovplyvňuje klimatické zmeny s tým, aby spotrebitelia a výrobcovia to podporili na úrovni Európy. A samozrejme v oblasti biologických e, páliv nesmieme opakovať e, chyby z, budúcnosti, e, z minulosti, ale existujú tu obrovské možnosti a komisia bude pripravovať príslušnú legislatívu, ktorá sa umožní vyhnúť problémom, aby sme neriešili, riešením problému nevytvorili nový problém. Bola tu ešte otázka hľadom trhových mechanizmov a problémov v súvisí so systémom e, obchodovania s emisiami. E, v Paríži e, sme sa snažili o dohodu, dosahli sme to s Brazíliou, s tým, aby sme viac sa spoliehali na trhové mechanizmy, s tým, aby využitie týchto nástrojov bolo osožné pre životné prostredie, aby to nezostalo ako v minulosti iba na papieri. Takže ak to budeme využívať, poďme ďalej na nasledujúcich konferenciách eh, zúčastnených stran. Eh, budeme sa snažiť o dohodu s eh, pozitívnymi výsledkami, aby bola prospešná pre viacerých, najmä pre životné prostredie. Z Brazílie sa to nám podarilo. Môžem sa spýtať, čo sa stalo z ETS. No a výboru informácie o tom, ako ETS funguje a aké boli dôsledky užívania doteraz. Takže dávam odpovede pani Gardini. Svetlila, že ako by sme mali kontrolovať kompromis. Už som vám povedal, že systém transparentnosti, zodpovednosti peer review, mentalizácia na globálnej úrovni. Aj keď eh, ide obviňovanie, no víte, tak vytvára to tlaka verejnej mienky. Boli to verejná mienka a tí, ktorí tým budú dodržiavať, tých potrestá verejná mienka. Eh, je veľmi málo krajín, kde verejná mienka nie je taká jasná Jedna z nich je USA, možno je verejná mienka, národná politika. Verejná mienka, MVOčky. Situácia nie je rovnaká, ale v systéme, ktorý sme zaviedli, inventarizácia, revízia, elementy ľudí krajín, aby zvýšili ambície, sú možné. Je to ešte ďalšia vec. aktéry idú oveľa rýchlejšie ako politici. Teraz e, formácia na čistú energiu už je realitou. Investície v oblasti čoraz vyššie a problémy v týchto sektoroch, takže už je to nezastaviteľné. To povedala rýchlejšie ako INDC. To očakávam. No a Uh, ah, there was a, a, a question by... No a Černovič, ak robíme nič, ideme na ceste 3,7 stupňa, takže len sme pred Parížou, a tým Parížom veci zmeníme, ak budú úplne implementované. A teraz treba zvýšiť ambície. Komisia zhodnotí fungovanie a potom kolektívne budeme musieť zhodnotiť situáciu zvyškom sveta. Ak som nič nezodpovedal, prepačte mi. No, povedzte mi, že na niečo som zavodol a dám vám odpoveď písomne údaje poskytnem o tom, ako ETS v priemyselnom sektore, čo sa tam stalo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu odpoveď. Ja myslím, že všetci kolegovia sú spokojní s výsledkom konferencie v Paríži a myslím, že teraz môžeme ukončiť zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 14. januára. Všetkým želám šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok.